ste nám pomohli udržať túto rovnováhu a tým vyšleme správny signál zvyšku sveta. Ďakujem. Komisária. Ďakujem vám veľmi pekne, pani komisárka. Uzavrieme teraz rozpravu. O tejto veci sa bude hlasovať na obed a e, príslušný návrh uznesenia, ktorý nám predkladá pán spravodajca, pán Papastamkos, E, bude predmetom tohto hlasovania. Opakujem zajtra na obed. A teraz prejdeme k nasledujúcemu a poslednému bodu e, tejto dlhej nočnej e, schôdze. V tomto bode budeme hovoriť o správe pána Hoislinga, ktorá pojednáva o deficite bielkovín v Európskej únii. Toto je starý problém a ja by som rád odovzdal slovo pánovi spravodajcovi na 4 minúty, aby nám túto svoju správu predstavil. Pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za kolegiálnu spoluprácu na tejto správe. Je to skutočne ambiciozná správa a chcem pripomenúť niekoľko dôležitých bodov a samozrejme nezamlčím ani tie kontroverzné body. Existuje veľká medzera na trhu Európskej únii, pokiaľ ide o bielkoviny. Ide o 80 e, e, dovozu a to rastie. 10 e, našej plochy exportujeme do cudzích krajín. A dôvodom bola dohoda Blair House, kde e, vlastne veľmi utrpela e, produkcia bielkovín v Európskej únii. A samozrejme tým potom došlo k zaplaveniu nášho trhu lacnými bielkovinami. E, išlo o pokles 30 a len 3 percenta sa obrábajú v Európskej únii, 3 percenta pôdy sa obrábajú bielkovinami Dosledím sa teda na kritický bod a e, ohrozuje sa vlastne rozvoj. Musíme teda politicky konať, aby sme podporili pestovanie bielkovinových plodín, a, lebo e, tým je ohr- celý bielkovinový sektor sa stáva ohrozený v Európskej únie. A e, E, preto potrebujeme vytvoriť podmienky pre e, rast. A je tu potenciál. E, ako jeden bod sme uviedli spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže, teda dohoda Blairhouse je spochybnená. Ale to, čo je pre nás dôležité, je to, aby bielkovinové plodiny zohrali centrálnu úlohu pri prenosovaní spoločnej polnohospodárskej politiky. Je dôležité, aby sa to zaladilo pri ochrane vodných zdrojov, pri ochrane životného prostredia, pre biodiverzitu. E, napríklad e, strukoviny majú veľmi veľký význam pri e, skleníkových plynoch a môže to veľmi znížiť e, produkciu, e, produkciu e, skleníkových plynov. A toto je potrebné zakotviť v prvom pilieri polnospodárskej politiky. Tu musíme zabezpečiť, aby sme posilnili aj produkciu mesa v EÚ, aby sme neboli závislí na dovoze Európa e, je na druhom mieste e, za Čínou pri dovoze bielkovín. Ale keď to chceme vyriešiť, musíme si uvedomiť, že je tu niekoľko vecí, ktoré sme tiež spomenuli v správe. Musíme vytvoriť napríklad určenia dovozu pre soju. E, ja si myslím, že Ehm, otázka ehm, soje ale nepatrí do tej správy. Ehm, ide o európsku produkciu, ale nie o uľahčenie dovozov. A ak to budeme brať vážne, tak musíme v tejto správe hlasovať v tomto bode tak, aby to z tejto správy vypadlo. A inak nebudem súhlasiť s tým, aby táto správa bola predložená v mojom mene. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hojsling, hovorí pán predsedajúci. Je to e, prekvapujúce, ale e, napriek tomu, že je tak neskoro v noci, že už takmer ráno, tak mám <laughs> zapísaných 10 rečníkov. To vidím, že e, prítomných je snáď ešte menej, ale každopádne dostane slovo ako prvá pani McGuinness. Máte na to jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda Chcel by som povedať pánovi spravodajcovi, že odvedli ste skvelú prácu. Tento, táto správa hovorí o tom, že sme zavisli od dovozu e, proteínu a kladete dôraz e, na situáciu vo vzťahu k Číne. To je veľmi dôležité, pretože naozaj musíme to e, vnímať aj z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Viem, pán predseda, že hodinky E, nefungujú a e, možno, že budem hovoriť dlhšie, ako by sa vám páčilo. Len vás upozorňujem. Dve veci, na ktoré chcem upozorniť. Chápem, e, že veľmi vás nepokojú otázky GMO, ale z hľadiska tejto problematiky prítomnosti neschválených geneticky modifikovaných organizmov samozrejme znepokojuje polnospodárov, ktorí sa podívajú E, živočišnou výrobou. Myslím si, že v odseku 12, e, e, kde hovoríte o pradinoch, je tiež veľmi dôležitý, pretože uplatňujeme pravidlá, ktoré s tým súvisia. Ale je to jeden z problémov Európskej únie. Zakázali sme určité proteíny z potravinového reťazca, a to z dobrých dôvodov, z ochrany zdravia ľudí a zvierat, a preto ich nedostatok. Vítam túto správu. Myslím, že poukazuje na jeden z kľúčových problémov únie, pri zabezpečení e, e, krmovín. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vašu veľkorysosť. A teraz dostane slovo pán Tarabela. Znovu opakujem na jednu minútu. No, v prvom rade by som chcel e, vyzdvihnúť pána spravodajcu za veľmi dôležitý dokument, i keď som trochu sklamaný z definitívnej verzie, ale to nie je o chepa, Ale nemám všetko, čo som potreboval, preto som sa zdržal hlasovania. Myslím si, že tu sa e, nesprávne zapracovala nulová tolerancia a je tu výzva, aby sme boli e, flexibilní, pokiaľ ide o neschválené GMO. Myslím si, že to nesúvisí s deficitom, nemali by sme to dať do správy. Po druhé, netreba e, hovoriť iba o poklese výroby proteínov v Únii, ale aj o zvýšení dovozu proteínov. Je tu e, dohoda z Blair House, ktorá prispela k e, veľmi výraznej nerovnováhe trhových cien a je to e, v rozpore s kielským protokolom a dôsledkami pre klimatické zmeny a globálne oteplovanie. Pokiaľ ide o riadenie pôdy, musíme zabezpečiť, aby sme to robili náležitým spôsobom. Ďakujem, pán Tarabela, teraz pán Ferreira. Ďakujem veľmi pekne. Produkcia rastlinných e, bielkovín v Európe, mm, teda z rastlín, ktoré sa tu pestujú, je e, otázkou e, zamerania polnohospodárstva. Ehm, to totiž e, ovplyvňuje aj kvalitu potravín a zabezpečovanie potravín pre našu vlastnú populáciu a e, tiež ovplyvňuje e, zraniteľnosť chovateľov dobytka v dôsledku volatility cien týchto, týchto potravinových produktov. Mm, je potrebné odstrániť nerovnosti a, a cenové bariéry a medzi tieto opatrenia by mohli zahrňať napríklad špecifické podpory systému, striedanie plodín a tiež výskum a vývoj. Tento problém však nie je možné použiť ako zámienku na vytvorenie ďalších, ešte väčších problémov a nie je preto možné e, oslabiť aplikovanie zásady obozretnosti a nulovej tolerancie. E, e, no, pán predsedajúci, vysvetlil rečníkovi, že hovoril príliš rýchlo. Každopádne teraz má slovo pani Doc. Uh, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem pánovi spravodajcovi za predloženie tohto materiálu. Rastúce e, e, ceny krmiv a dokaz dovozu poukazujú na to, nakoľko e, Európska únie je zranitná z hľadiska dodávok krmovín. Proteíny sú mimoriadne dôležité pre živočíšnu výrobu a jej ziskovosť a poľnohospodári e, teraz čelia veľmi veľkým ťažkostiach, najmä pri chove ošípaných. Napriek výhrad pana spravodajcu chcem povedať, že Európa musí e, hľadať nejaké riešenie, pokiaľ ide o nulovú toleranciu. Iba minulý týždeň som sa rozprávala s predstaviteľmi e, nášho okrsku, ktorí dovážajú krmiva a, a hovorili mi, že najnovšie e, e, kroky sú len e, kozmetickými politickými riešeniami, neposkytujú skutočné riešenie a potrebujeme takéto riešenie z hľadiska nulovej tolerancie. Y tiene la palabra ahora el... Ďakujem. Teraz má slovo pán Dantan. Merci, monsieur le président. Je voudrais à mon tour... Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať za mm, moju politickú skupinu spravodajcovi za dobrú spoluprácu v tejto oblasti. Toto je strategická otázka. Už sa tu spomínala Čína. V roku 2010 e, Čínania e, skúpili 95 e, produkcie soje na svetovom trhu. A tu vlastne ide o nezávislosť Európskej únie. Predstavte si, že niektoré e, určité e, oblasti by týmto boli postiahnuté. Čo by to znamenalo? Potrebujeme viac pestovania v týchto, na našej polozborskej pôde. A tu je určitá recisita e, v tejto oblasti. Ďakujem. Teraz pán Tabajdy. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ako zodpovedný zástupca skupiny socialistov a tiež spravodajca za výbor pre životné prostredie by som chcel poblahoželať pánovi Hojzlingovi a poďakovať mu za vynikajúcu spoluprácu. Táto správa je dobrá. My hovoríme o tom, že tu je že v Európskej únii existuje bielkovinový deficit, čo je veľmi nebezpečné pre našich chovateľov eh, v živočišnej výrobe. Čo to znamená? Momentálne riešime problémy s klímou, eh, riešime eh, systémy podpory v rámci SPP, ale žiaľ uniká nám jeden fakt, že sa pestuje málo bielkovinových plodín a toto je jednoducho chyba nášho systému. Ja si myslím, pani komisárka, že je absolútne nevyhnutné, aby Európska komisia začala okamžite konať a vyriešila problém nedostatku e, alebo teda e, možnosť e, využívania živočíšnych bielkovín pri chove napríklad, napríklad hydiny. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Sikersky. Politika rolná Unii doprowadziła do tego, že produkcia roč... Spoločná polnohospodárska politika e, nás k tejto situácii doviedla. Tá situácia je taká, že produkcia bielkovinových eh, plodín nie je zisková, ale eh, naopak eh, máme ich nedostatok. Čiže my by sme mali troška obratiť situáciu. V súčasnosti hm, dovážame napríklad soju takmer výlučne z Brazílie, Argentíny a Spojených štátov. A soja, ktorá sa tam pestuje, môže byť geneticky modifikovaná, jej produkcia je pomerne lacná porovnaní teda aspoň s našou sojou. A takisto je tu problém dostupnosti e, geneticky modifikovaných organizmov na európskom trhu. My jednoducho e, GMO obmedzujeme e, týmto spôsobom, ale dovážame pritom GMO soju, takže tu je istý nesúlad. A na druhej strane geneticky modifikovaná soja je naďalej dovážaná z tretich krajín a my ju e, konzumujeme. Ďakujem veľmi pekne. Teraz uzavrieme túto diskusiu e, výstupom, vystúpením pani Westlund. Ďakujem. Ďakujem, pán Ja sa chcem poďakovať za túto správu. A ja si myslím, že to, e, čo tu odznelo, pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy a o nulovú toleranciu, e, v tejto oblasti nie je najšťastnejšie, lebo to je protirečenie, e, protirečenie všetkým ostatným veciam v tejto správe. Chcem ale hovoriť o pozitívnych dopadoch na životné prostredie a je tu ešte jedna dôležitá otázka, ktorú neriešime v touto správu totiž to, že stále sa zvyšuje spotreba mesa. A čím viac peňazí máme, tým viac mesa konzumujeme. A o to viac e, e bielkovinových e, plodín potrebujeme. To je tá vážna otázka, ktorá je jadrom e, tejto otázky pre budúcnosť pre nás. Ďakujem veľmi pekne, pani Westlund. E, nesmieme samozrejme zabudnúť ani pána Kellyho. On bude posledným rečníkom. Eh, ďakujem. V prvom rade ďakujem za túto správu, eh, ale je to škandalozne, pretože eh, je nesprávne, že došlo k zniženiu výroby proteínov a e, naozaj som šokovaný, že 80% potreby musíme vykryť dovozom. Ako je to možné? Veď polnohospodárstvo e, e, je v stredobode pozornosti Európskej únie. Či už ide o plodiny alebo živočišnú výrobu. Ale samozrejme musíme nabadať polnohospodárov, aby mechanizmami aby reagovali na trh a menili svoje postupy. E, a takisto musíme e, zabezpečiť reformu, aby sme boli e, sebastační vo výrobe. Ďakujem pekne, pán Kelly. Takže pán Kelly bol posledným rečníkom v tomto bloku spontánnej diskusie a my uzavrieme tento bod vystúpením pani, pani komisárky Damanaky. Ďakujem pekne, pán predseda. Trvalo spolehlivá e, dodávka proteínov naozaj má obrovský význam pre e, živočíšnu výrobu v Únii. A preto ďakujem pánovi spravodajcovi Hoslingovi a členom poľnohospodárskeho výboru za to, že ste vrátili na e, program rokovania túto dôležitú tému. Vaša správa je vítaným príspevkom k diskusiem o reforme SPP smerom k roku 2012. Ako viete, komisie hodla predložiť legislatívny návrh už na jeseň tohto roku. Chcel by som podotknúť, že vnútorná výroba proteínov e, narastla e, pričom došlo e, k narastu výroby vedajších výrobkov repka a etanol narastli, na nich prípada 22%, E, spotreby proteínu v porovnaní s 12% pred 5 rokmi. Podpora pre poľnohospodárov, ktorí využívajú systém obmeny plodín, e, e, predstavuje jednu z dôležitých nosných myšlienok vašej správy. Ako viete, obmenovanie plodín je jedným z prvkom, o ktorých uvažujem z hľadiska väčšieho dôrazu na zelené priame platby a preto vítam E, váš dôraz aj na trvalú držatnosť e, tohto postupu. Vidíme ďalšie možnosti e, na využitie synergizmu pri integrovaní osvedčených postupov. Avšak väčší dôraz na zelené hľadisk priamých plajem mal by ohroziť odpojenie plateb od požiadavky výroby konkrétnych plodín. Táto myšlienka je kľúčová z hľadiska e, orientácie na trh, e, ktorú sa podarilo e, presadiť počas predchádzajúcich reform. Chcel by som zdôrazniť, že viaceré členské štáty v súčasnosti využívajú tú možnosť spojiť časť priamej pomoci s cieľmi v oblasti životného prostredia, aby podporili proteínové plodiny. Chcel by som zdôrazniť, že významný narast výroby strokovín a soje E, by znamenal e, zniženie e, výroby cereálií. A chcel by som spomenúť ešte dve oblasti, kde by naša politika mohla prispieť. Ide o výskum a vidiecký rozvoj. Aj jedna, aj druhá politika by mohli zohrať svoju úloha, úlohu, aby sme získali čo najviac zdrojov proteínov. Napríklad by mohli pomôcť oblasti odbornej príprave pri e, maximálnom e, využívaní proteínových plodín a e, spôsobov krmenia mohli by tiež pomôcť získať nové odrody rastlín. Záverom, záverom komisia vítá vaše myšlienku, pokiaľ ide o prípravu návrhov na reformu. Musíme však mať jasné, že rotácia plodín alebo stimuly prostredníctvom výskumu, výskumnej politiky alebo e, politiky vedeckého rozvoja môže byť užitočné. Ale Európska únia nadalej e, bude musieť e, dovažať dôležité proteíny. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sme uzavreli rozpravu k tomuto bodu. Zajtra na obed sa bude hlasovať o príslušnom návrhu uznesenia. Takže, vážení kolegovia, v pokračovaní budeme, e, teda v zasadaní budeme po